Otváram schôdzu. Dobrý deň. Kolegyňa, kolegovia. Pani kolegyňa. Ďakujem. E, mám jednu faktickú e, poznámku. Dnes o 12. je pozvaný španielský kráľ, aby vystúpil na pléne. A ja by som chcela vyjadriť svoje odmietnutie v parlamente. Parlament by mal byť platformou európskej demokracie a mal by mať zavreté dvere pred tými, ktorí neboli zvolení, ako je prípad španielského kráľa. A preto žiadame parlament, aby E, požiadal predsedu parlamentu, aby zmenil e, svoje rozhodnutie a aby e, šéf štátu, ktorý nebol zvolený, nemohol vystúpiť. Pani kolegyňa, nevidím žiadne porušenie demokracie. V tomto prípade mali sme tu už aj iných hostí podobných. Prvý bod programu je vyhlásenie podpredsedničky komisie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Týka sa to smrteľných e, útokov na kliniku Lekárov bez hraníc, bez hranic Kunduze v Afganistane. E, pri tejto rozprave nebude e, voľná rozpráva KHDI a nebudú príjmané ani modré karty. A vyhlásením za podpredsedničku komisie a